Kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Musíme začať naše stretnutie. So Vítam vás na spoločnom zasadnutí výborov FAM a e, LIBE a spolu s našimi kolegami z LIBE budeme hovoriť o implementačnej e, správe e, dvoch častí legislatívy o ochrane Eh, obetí trestných eh, činov, ktoré sú eh, zhrnuté v smerniciach o Európskom ochrannom rozkaze a odškodňovaní obeťov. Tieto ovplyvňuje sociálny systém ochrany, ako aj súdny systém. A v tej prvej časti našeho spoločného stretnutia budeme hovoriť o pozmeňovacích návrhoch k návrhu e, správy o Európskom e, ochrannom rozkaze a budeme v druhej slede posudzovať správu o implementácii smernice o obetiach. Teraz by som dal slovo spolupredsedovi. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som e, sa poďakovať výboru FAM za dobrú spoluprácu. Ospravedlňujem sa, že sme meškali, niekedy sa to však stane bola to naša eh, chyba, za ktorú sa ospravedlňujeme. Ako povedala kolegyňa, táto správ, tieto dve správy sledujú implementáciu dvoch právnych opatrení a vďaka tieňovým spravodajcom a spravodajcom vidíme, v akom stave implementácie eh, táto legislatíva je. A vidíme to tak na národnej, ako aj európskej úrovni. A čo sa e, týka posudzovania pozmeňovacích návrhov e, k smernici o Európskom ochrannom e, rozkaze, pán Urtasun a pán Kavras sa k ním vyjadria. Bohužiaľ mimo mikrofónu. Ospravedlňujem sa. Teraz dám slovo spolu s pravodajcom e, k správe o smernici o EPO, e, ktorí sa vyjadria e, k predloženým pozmeňovacím návrhom a k návrhom kompromisných pozmeňovacích návrhov. Pani Soraya tu nie je a nahradí pani Sipel. Ďakujem veľmi pekne. Ja iba prečítam poznámky pani Soraje Post a zda by sme však mohli dať najprv slovo našemu kolegovi e, Seri, pretože prichádza z väčšej skupiny, pani Jiménez. Dobre, ďakujem eh, veľmi pekne. Takže iba prečítam poznámky pani Soraya Pousta. Ako som sa už vyjadrila počas prezentácie návrhu správu, je mi veľkou cťou, že mi bolo umožnené spolupracovať na vypracovaní návrhu správu, správy o implementácii smernice o Európskom ochrannom rozkaze, ktorý má potenciál ochraňovať obete eh, rodovo podfarbeného násilia. Je to jedna z iniciatív, ktorá môže zachrániť desiatky tisíc životov. Prijali sme túto zodpovednosť a zohostiali sme sa aj so všetkou vážnosťou sporu so spravodajkyňou pani Terezou Chimenez Beseril Barrio a zozbierali sme 183 pozmeňovacích návrhov. Väčšina z nich mali jasný zámer zlepšiť implementáciu smernice. Dostali sme pozmeňujúce návrhy, ktoré formulujú veľké požiadavky na členské štáty, aby sa zaviazali eh, na vykorenenie všetkých foriem medziľudského násilia a takisto na pomoc eh, obetiam trestných činov, ako aj možnosť požiadať o európsky ochranný rozkaz. A to takým spôsobom, aby chránené osoby nemuseli znášať žiadne náklady, keď, znáša, keď žiadajú o, o tento rozkaz, aby dostali eh, zdarma eh, E, samozrejme právnu pomoc a, a bolo im e, prístup, umožnené mať prístup k tlmočeniu a prekladu. A aby sa tak dialo automaticky e, s minimum byrokratickej záťaže, aby sme zaviedli osobité procedúry, aby sme uľahčili vydávanie európskych ochranných rozkazov aj na členov rodiny, ktoré žijú spolu s obeťou aby sme dbali hlavne na deti a detské obete trestných činov a aby sme zorganizovali povinné tréningy a školenia, ktoré ktorí prichádzajú do kontaktu s obetiami, aby sme zvyšovali dlhodobým spôsobom e, povedomie a ako aj zvyšovali senzibilizáciu, e, ktorá by cielila na celú spoločnosť a ktorá by predchádzala e, a vychádzala v ústrety obetiam, e, ktoré predovšetkým osobám, ktorí majú priznanú e, štatút medzinárodnej ochrany. A to by sa vzťahovali na poskytovateľov právnej pomoci, na záchranné zložky, ktoré by mali byť v ústretiach, v obeťach. Som presvedčená, že práve prostredníctvom týchto pozmeňujúcich návrhov naozaj e, urobíme zmenu v životiach obetí a zachránime ich. Ďakujem Birgit. A teraz pani spoluspravodajkyňa. Áno, ďakujem pekne za slovo. Budem hovoriť eh, vo svojom materinskom jazyku, teda po španielsky. Eh, chcem ozaj poďakovať samozrejme kolegyni Saraj Post, aj keď tu nie je prítomná. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo a preukázala kolegyňa ozaj veľkú mieru zodpovednosti aby sa táto správa vypracovala čo najkvalitnejšie. Spomínaná smernica je súčasťou toho, čo poznáme ako balík, e, ktorý sa týka obetí. Konkrétne ide o e, trestné konania a aspekty e, podpory a ochrany obetí trestných činov. A ide o to, aby sa vylepšil fungovanie Európskeho ochranného príkazu. Samozrejme, boli tu veľké očakávania, <clears throat> v tom zmysle, že to bude ozaj veľmi užitočný nástroj, ale zatiaľ to žiaľ nefungoval tak. Tie európsky ochranný príkaz, e, proste z tých bolo vydaných len sedem. A to je strašne málo. A pritom sme si mysleli, že tento nástroj e, podstatne zmení osudy obetí. Hlavne hovoríme o ženách, ktoré boli vystavené rodovému násiliu. Alebo treba boli prípady, keď pred agresorom utekli aj do iného štátu, kde sa snažili proste začať lepší nový život. A ide o to, aby bolo možné zabezpečiť ochranu v ktoromkoľvek e, členskom štáte ale je dosť zvláštne a ťažké je to vysvetliť, že zatiaľ bolo len 7 takýchto ochranných príkladov. V Španielsku bolo, v Nemecku niečo. Proste je to hrozne málo. Takže nie je len o to, že sa zákonodárca pomýlil, že tam proste niečo chýba v tom, ale v podstate nie, zdá sa, že nie je tu dopyt zo strany tých obetí, ale v podstate môžeme povedať, že nastalo viacero chýb, aj ich spomeniem, a preto je tu aj celý rad pozmeňujúcich návrhov z vašej strany a preto sa pokúsime e, vylepšiť situáciu, aby sa opäť e, proste nevyskytovali tieto mm, e, nežiadúce prípady, kde obete ne, sa nemôžu uchádzať o patričnú ochranu. Dokonca obete ani nevedeli často o existencii takéhoto e, právneho nástroja, čiže ho ani nežiadali. Takže je priam nemožné, aby v 20, 28. európskej proste existoval nejaký takýto nástroj a ani jeden ani 1% obetí v podstate neopožiadalo o uplatnenie tohoto Európskeho ochranného príkazu. Viete, že tento nástroj vychádza e, z princípu vzájomného uznávania. Čiže to, čo sa uplatňuje v jednom štáte, z tomto ohľadu musí platiť aj v inom členskom štáte. Tento nástroj teda má garantizovať, eh, teda zaručovať, aby nejaké vnútroštátne prekážky neboli uplatňované pri eh, požadovaní nárokov, ktoré vyplývajú z Európskeho ochranného príkazu v prípade obetí. Ale v praxi to tak nefungovalo. Ukázalo sa, že v niektorých krajinách sa to pokladá to a to za trestný čin a tak ďalej, sme museli e, ísť cestou policajného alebo trestného zákona riešiť veci. A potom niektoré veci sa proste dali do šuflíka a neriešili. A samozrejme, že boli sme nadšení, keď e, prišla táto smernica, že áno, bude to chrániť práva žien, ale v praxi sa to neukázalo takéto. Takže nefungovalo to. Prečo? Pretože sme sa pokúsiali vlastne zistiť, e, aké sú tu výzvy pri uplatňovaní tohto nástroja v jednotlivých členských štátoch a bolo toho dosť. Niektoré aspekty boli komplementárne, ale Išlo aj o to, že išlo o rôznorodosť rôznych opatrení v jednotlivých členských štátoch pri uplatňovaní Európskeho ochranného príkazu. Takže pri ochrane obetí trestných činov e, sa objavili odporúčania, ktoré mali e, za cieľ prekonať určité nedostatky. Všetky členské štáty ponúkajú určitý typ e, ochranného príkazu, či už trestného alebo občianského charakteru. A tieto opatrenia zaznamenávajú značnú rôznorodosť medzi jednotlivými členskými štátmi a taktiež z hľadiska formy, ako sa to uplatňuje, to sa tiež v praxi líši. Takže chcem poďakovať skutočne e, našim kolegom, ktorí sa pričinili o vypracovanie tohoto kvalitného materiálu. Je to okolo 180 pozmeňujúcich návrhov, ak sa nemýlim. A hla, väčšina pozmeňujúcich návrhov prispela k zlepšeniu, skvalitneniu tohto nástroja a preto sme ani nemali nejaké konflikty počas procesu vytvárania tohoto kompromisného materiálu. A chcem tiež povedať, že je to kompromis. A Európsky ochranný príkaz sa môže uplatniť pre akúkoľvek osobu, ktorá potrebuje ochranu a hlavne sa uplatňuje ten nástroj v prípade žien, ktoré sú vystavené rodinnému násiliu alebo aj môže ísť o sexuálnu agresiu, čiže o aspekty rodové, rodového násilia. Aj v tomto prípade tento nástroj je uplatniteľný. A Je tu niekoľko eh, pozmeňujúcich návrhov, 2, 4, 6, 18 a 28. Eh, často sa tu hovorí aj o štatistikách, teda v pozmeňujúcom návrhu 4 sa hovorí o rodovom násilí, kde je potrebná dokonca lekárska a znalecká podpora a pomoc. Ďalej eh, sa tu hovorí o potrebe koordinátora v rámci EÚ v rámci členských štátov EÚ a jednotle, samozrejme, väčšina členských krajín je aj signat, alebo je signatárom e, dohovoru z Istanbulu taktiež. Mnohí poslanci taktiež dôrazňovali potrebu rozbehnutia kampane, aby sa občania viac dostali, dozvedeli, aby mali väčšie povedomie v tejto otázke. A poukázalo sa aj na niektoré ustanovenia, ktoré ešte chýbajú. Napríklad kompromis 11, kde sa hovorí o potrebe právnej pomoci, ktorá sa bude poskytovať zdarma pre obete počas celého procesu EOP. Kompromis 17 e, hovorí o dôležitosti nejakého možnosti, možnosti využitia EOP medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sa odbúrala byrokracia, aby ten prechod e, bol maximálne dvojtyžňový, kedy sa to uplatní z jedným medzi členskými štátmi. Takže ide o to, že často ani obete nevedeli o tomto nástroji, ani policajti, dokonca ani súdy alebo sociálni pracovníci. Proste neexistovali nejaké informačné kampane, ktoré by poskytli tieto informácie pre širokú verejnosť i odbornú verejnosť. A preto dúfam, že sa nám dostane masívnej podpory aj pri implementácii tohto nového materiálu, pretože je škoda, že zatiaľ tento veľmi významný Európsky ochranný príkaz je v šuflíku. Ďakujem. A teraz poprosím ešte za tieňových predstaviteľov vyjadrenie. Pani Krispek. Ďakujem pekne. Ďakujem v stručnosti. Chcela by som sa poďakovať za prácu spoluspravodajcov, tieňových spravodajcov. Je to dôležitá a veľmi dôležitá téma, pokiaľ ide o ochranu obetí na európskom území. Nebudem sa teraz venovať k tým vyjadreniam, ktoré tu odzneli ktoré sa budú vlastne ešte formovať prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o zlé využívanie alebo zneužívanie, zlé využívanie tých nástrojov zo strany žien, čo viedlo k tomu, že tu je zatiaľ iba tých sedem požiadaviek na európsky ochranný príkaz. To všetko tu bolo veľmi dobre spomenuté. Nebudem teda hovoriť o detailoch, možno iba pár vecí, v rýchlosti. Prvá vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a už v roku 2011 sa ma to týkalo, pretože som bola tieňová spravodajkyňa, je to pre mňa dôležité, to je to, aby osoby, obete, ženy obete nemuseli platiť za to, aby sa vlastne takýto príkaz spracoval. Druhá vec, treba takisto eh, zjednodušiť ten proces, pokiaľ ide o vydanie takýchto príkazov, ohľadne ochrany členov rodiny týchto obetí. A tretia vec, treba posilniť zber údajov. Členské štáty by mali lepšie zbierať tie údaje a tieto sprostredkovať komisii. Takže zdôrazňujem ešte raz, že e, teším sa výsledkom práce spoluspravodajcov a teším sa na to, že moje pozmeňujúce návrhy budú zohľadnené a chcem sa poďakovať aj tieňovej spravodajkyni pani Bilbao, ktorá sa venuje tejto téme za výbor FAM. Jo. Ďakujem pekne. Tetina, nech sa páči. Pán Štetina. Uh, first let me thank both... Chcel by som sa poďakovať spoluspravodajcom za ich prácu. Skutočne sa snažili e, vyťažiť z tých pozmeňujúcich návrhov čo možno najviac. Boli vždy otvorení diskusí na to, aby sme sa dopracovali k dobrým kompromisom. Ja si myslím, že tento výsledok je bez nejakých väčších problémov, ale nakoľko ide o implementačnú správu, chcel by som zdôrazniť iba toľko, že je tu potreba, aby sme sa prísnejšie držali záberu, obsahu tejto správy a kompetenciám a záväzkom, ktoré sú stanovené zo strany existujúcej legislatívy. Európsky ochranný príkaz má veľký potenciál a členské štáty musia urobiť všetko preto, aby to fungovalo správne a efektívne na úrovni implementácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Bilbao. A chce sa ešte niekto iný z prihlásených, z prítomných prihlásiť? Nie, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predseda, v prvom rade. Ďakujem e, spolu pravodajcom Natalie Grisberg. Eh, s ňou tom teda veľmi úspešne spolupracovala na pozmeňovacích návrhoch k tejto správe. Chcem počiarknúť práve tú zhodu, ktorú sme dosiahli aj s Terezou Chimnes Beseril eh, ohľadne piatich kompromisných návrhov. A myslím, že pokiaľ je o stanovisko nášho výboru aj celkovo tohto parlamentu, je, aby sme zaistili ochranu žien. Museli sme ale začať kritikou adresovanou na komisiu, pretože išlo prezentáciu správy ohľadne ochranného príkazu a v súvislosti s tým teda, aká je prax v jednotlivých členských štátoch, aká, a že štatistiky z jednotlivých členských štátov nedošli včas a toto sme museli teda odsúdiť. Pokiaľ ide o revíziu tohto materiálu, tak účelom je, aby sa skvalitnil ten e, nástroj, právny nástroj a aby sa in, samozrejme mohol efektívne využívať. A vieme, že členské štáty e, do istej miery vyjadrovali aj neochotu, až odpor uplatňovať tie nové ustanovenia a preto Treba tlačiť na členské štáty, aby harmonizovali jednotlivé postupy a aby uľahčili život žien pri samotnom uplatňovaní Európskeho ochranného príkazu. Často e, obete nemajú informácie, majú strach a toto e, nám práve naznačuje, že ešte viac musíme požadovať harmonizáciu postupov a zlepšenie informovanosti. A to nestojí peniaze v podstate. Ide o to, aby sme prekonali ten strach u obetí, e, aby vedeli, že majú právo na advokáta, na obhájicu teda. Teda ide aj o to, aby sme školili aj odborníkov, počnúť s policajtmi až po právnikov, Samozrejme, máme k dispozícii štatistické údaje, ale teda mali by sme ale mať viac eh, štatistických údajov o tom, e, aká je situácia pri pri treba znásilí páchanom na ženách a, a skutočne, keď hovoríme o zlepšení odbornej prípravy a školení, E, treba aj pokiaľ je služby, ktoré sa poskytujú ženám, aby sa lepšie dokázali e, po nejakom takom e, negatívnom čine lepšie zakomponovať do pracovného procesu. Proste potrebujú aj túto stránku. A to súvisí s Európskym ochranným príkazom. A združenia žien, ktoré sa zaberajú problémami žien, obetí, tak tieto sa vyjadrujú, že čas toho sa rozprávame e, s obeťami, s tými ženami, ale okrem toho sú to ešte aj deti, rodina a tam tie deti tiež často trpia ako obete. A preto treba zamerať pozornosť aj na tento aspekt, na ochranu detí. A našim cieľom teraz je, aby výbor sa viac zameral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 ja by som chcela hovoriť o svojej skúsenosti ako advokátka. Ja som pracovala v Rumúnsku, venovala som sa tejto otázke, tomuto európskemu ochrannému príkazu, ale vzhľadom na tú situáciu myslím, že najväčší problém je jednoducho strach. Ženy sú zle informované a boja sa zbytočných nákladov, boja sa, e, že budú musieť platiť, čiže bolo by najlepšie, ak by celá tá procedúra bola skutočne bezplatná. A takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť aj úspech celého tohto programu. Takisto musíme sa venovať kompetenciám polície v jednotlivých členských štátoch. Môžem napríklad spomenúť Rumunsko. Tam sme zmenili legislatívu, e, ktorú by som privítala, pretože tá zmena bola pozitívna. Myslím, že to ide správnym smerom. Ale treba povedať, že až donedávna v ostatných členských štátoch vlastne kompetencie policie boli dosť oklieštené, obmedzené a je veľmi dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby ženy, obete skutočne mali tieto obete, aby mali potom aj potom, čo využili tento program, aby im bolo zabezpečený lepší prístup na trh práce. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Poprosím vás ale už iba minútu. Ďakujem za slovo. Prajem všetkým, prajem všetkým dobrý deň a ďakujem e, spravodajcom a spravodajkyniam. Správa je ozaj dôležitá, pretože môže naozaj zvýšiť informovanosť o tejto téme a v rámci našej skupiny e, sa zvrazňuje právne niektoré aspekty, pokiaľ ide o napríklad aspekt vzájomného uznávania na čo poukázala aj Teresa. Dôležitý je aspekt právnej pomoci obetiam aj v súvislosti s tým, aby sa právna pomoc poskytovala aj tým osobám, ktoré si to nemôžu dovoliť, aby to bolo proste ex ofo. A dôležité je zabezpečiť ochranu obetí aj na vidieku. Chcem taktiež pripomenúť, že v tejto správe sa ešte odražujú aj ďalšie dve stránky. Jednak zakomponovanie politiky rodovej rovnosti a potom aj politika jednotlivých členských štátov a aj politika komisie a aj nášho výboru. Teda tie dôležité priority a na druhej strane ešte je dôležité, aby sa tieto opatrenia podporovali aj náležitými financiami, aby sa mohli v praxi náležite uplatňovať. Ďakujem. Yes, thank you very much. We have... Ďakujem pekne, máme veľmi málo času. A teraz by som požiadala pani Jiménez, či sa chce ešte vyjadriť, ale už iba minútu, nie viac. Áno, nie je mojou chybou, že toto začalo o 20 minút neskôr. Ak to musíme byť dlhšie, možno môžeme ísť bez tlmočenia. Ja si myslím, že ide o veľmi dôležitú vec a aj ten, ktorý bol predtým, alebo ide potom. Je to dôležité, pretože to je celý balíček ochrany obetí. Nedá sa to urobiť za 10 minút alebo za 5 minút, pretože meškáme. Tak to teda odročme a budeme sa tomu venovať riadnym spôsobom, pretože inak vlastne urážame obete. Teraz. Takže mením jazyk. Proste je tu veľká jednohlasnosť e, v tom, že je potrebné pomáhať obetiam, pomáhať ženám a potrebujeme k tomu náležité údaje. Dôležité je taktiež zaangažovať členské štáty, aby sa zaviazali plniť e, tieto záväz- materiály a využívali tento nástroj. Čiže je tu zhoda v rámci politických skupín. A ide o potreby žien a o potreby aj ďalších obetí. Takže v tomto ideológia samozrejme nemá čo hľadať. Ďakujem. Bolo mi povedané, že sa to nedá odročiť. Ja nehovorím, že chcem, aby sa to odročilo. Môžem to kľudne vysvetľovať ďalej, pretože spravodajca ďalší tu nie je. A nebude nám to trvať až toľko. Mne ide len o to, aby sme to neunáhlili, neponáhlili sa, pretože to sú dôležité veci. Môžem sa vyjadriť stručne, ale nechcela som to až takto prehnane stručne robiť. Ja to nerobím sama pre seba, robíme to predsa pre obete. Ďakujem pekne, som iba chcela informovať, že hlasovanie sa bude konať na stretnutí Libeď FAM 27. februára. A teraz začneme druhú časť našho spoločného zasadnutia. Ide o smernicu o obetiach a teraz by som dala slovo spolu s pravodajkyni pani Jiménez Beserel. Nech sa páči, máte slovo. Pretože dvaja spolu spravodajcovia jednoducho dnes neprišli, ale treba povedať, že pracovali veľmi efektívne Takže veľmi kvalitne pracovali, ale tak ostáva to na mňa, aby som ten materiál uviedla. Tak som už povedala, tento materiál je veľmi aktuálny a táto smernica, keď e, v roku 2011 e, začala fungovať, tak e, to sa ešte prezentovalo v mene výboru LIBE, tak si spomínam, aká bola situácia, prebiehali aj rokovania E, komisia bola na našej strane, ale Rada EÚ nejak nechcela veľmi ochotne rokovať, pretože išlo o otázky procesné v trestnom konaní a keďže problém bol, že tam e, sa hovorilo o tom bez tých obetí a, a pritom e, toto bolo kameň úrazu pri tých roko, rokovaniach. A v podstate išlo o to, aby tam tá obeď bola do toho tiež zakomponovaná. Čiste z praktického hľadiska. Treba z, m, mm, v jednej krajine znásilnili nejaké dievča a to, to dievča nepoznala jazyk danej krajiny a bola potom obvinená e, z krivej výpovede. A v podstate e, len preto, že nefungovalo to, čo malo fungovať. Že a pritom bola ona tou obeťou. A často sa stretávame s tým, že ženy sú vystavované násiliu rodového charakteru. A samozrejme existuje celý rad e, trestných činov, od závažnej trestnej činnosti až po menej závažnú. A že niekde ti zlomia ruku alebo podobne, Proste môže to byť aj organizovaný zločin, terorizmus, násilie páchané na ženách, del, proste trestné činy e, namierené proti deťom a tak ďalej a tak ďalej. Proste máme asi 75 miliónov e, trestných činov ročne, ktoré treba riešiť na svete. A toto v podstate, e, čo sme najviacej chceli, aby obeď mohla rozumieť to, čo jej hovoria a aby e, bolo možné, aby sa ona mohla vyjadriť tak, aby, čo je, že jej budú rozumieť. A po druhé, aby mohla dostávať informácie z toho prvého kontaktu s úradmi a pretože hovoríme o tom, že ide o inú krajinu. Aby teda to trestné oznámenie mohla takáto obeď podať a aby dostala aj kopiu do ruky Takže v podstate prídeš, e, vráti sa do svojej krajiny, nemáš v rukách nič, lebo oni to síce zaprotokolovali v tej krajine, kde sa to hm, podalo to trestné oznámenie, ale ty nemáš o tom nič v rukách. Ďalej, aspekt procesný v trestnej veci. Ďalej, hm, veľmi dôležitá vec, individual assessment v angličtine, je to také individuálne vyhodnotenie, kde sa individuálne pristupuje ku každej obete, obeti. Tak samozrejme, že nemôžeme všetkých len tak dať do nejakého chráneného priestoru, do nejakého útulku. Je, osoby treba hodnotiť eh, podľa konkrétnej situácie. A forma, ako sa realizujú tieto aspekty, tieto individuálne hodnotenia v jednotlivých štátoch, tie sú v jednotlivých členských štátoch značne rozdielne. A často sa vyžaduje sa samozrejme, aby to bolo adekvátne na úrovni EÚ. Ale hovorím, sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi, dokonca ešte aj medzi regiónmi a medzi jednotlivými mestami sú rozdiely. V jednom meste to funguje dobre, v druhom nie. Takže ide o smernicu, ktorá poukazuje na konkrétne faktory, ktoré môžu meniť efektívnosť. Napríklad nedostatok informačnej kampane a informovanosti ako takej. Alebo aj nedostatok informácií v danom jazyku, e, ktorému by obeď rozumela. Koordinácia je nedostatočná, nedostatočné financovanie, treba z polície a ďalej nedostatok e, odborných školení a vzdelávania pre odborníkov. Takže tu sme poukázali v správe aj na tieto aspekty. Sú to aj odporúčania, ktoré sa týkajú treba z obetí terorizmu, pretože keď e, sa vypracoval tento materiál, to bolo ešte že e, prišli tie útoky a potom sa na nás obratili aj obete. E, v Belgickom federálnom parlamente bolo verejné vypočutie E, týkalo sa to obeti teroristického útoku z marca 2006 a obete hovorili, že sa im nedostalo žiadnej ani psychi- psychologickej pomoci, ani sociálnej, takže toto je skutočne polutovanie hodné. A preto vieme, že teda táto smernica bola prijatá e, o 4 roky predtým, ale terorizmus sa tam spomínal ale bohužiaľ táto smernica sa neuplatňovala náležite a podobne aj v Nemecku e, nebol náležite uplatnený tento právny nástroj. Preto, aby sme sa vyhli takýmto situáciám, kde obeď nebude e, môcť využívať tento nástroj, preto je potrebné náležite školiť odbornú verejnosť aj v súvislosti s teroristickými činmi. S tým, že treba zabezpečiť lekárskú pomoc, psychologi, pomoc psychológov, sociálnych pracovníkov, rehabilitácia a tak ďalej. Teda aj taktiež ten sociálny aspekt prinavracania e, sa do normálneho spoločno, e, do spoločnosti. Ďalej je dôležité je zabezpečiť aj okamžitú možnosť e, telefonického kontaktovania za účelom zabezpečenia takejto pomoci v prípade teroristického útoku. A vieme, ako to bolo napríklad e, tieto vážne situácie v Bruseli na letisku a potom aj v meste. A v prípade nejakých nehôd, kde dôjde k umrtiam, ide aj o aspekt repatriácie e, tiel obetí tak to, toto samozrejme nehovoríme len o obetiach terorizmu, ale o akýchkoľvek obetiach. Okrem toho je tu organizovaný zločin, trestná činnosť zameraná na mladistvých a na nezletilé osoby. A teším sa na spoluprácu s vami. A dôležité je, aby sme my v tomto parlamente boli na strane obetí. Ďakujem pekne. Chcem vás len poinformovať, že tlmočenie bude k dispozícii do 12.30. Potom ešte naše zasadnutie potrvá niekoľko minút ďalej. A totiž e, v tejto miestnosti potom e, bude ďalšie nejaké stretnutie, ďalšia schôdza. Raz dávam priestor pani Griesbeck. Nech sa páči. Koleg, uh, Ďakujem pekne kolegovia. E, pani Mlinárová sa ospravedlne nemôže tu byť s nami dnes. Požiadala ma, aby som prezentovala návrh správy ohľadne implementácie e, tejto smernice, kde sa ustanovujú základné štandardy o právach obetí. Takisto chcela prijať túto príležitosť, aby sa poďakovala spoluspravodajkyni pani Bario za vynikajúcu spoluprácu a teraz prečítam ten text, ktorý, odporúč, ktorý prezentuje odporúčanie tejto správy. V texte je napísané, členské štáty musia sa viac sústrediť na individuálne hodnotenie e, situácie detí, obetí a neplnoletých, pretože deti sú najzraniteľnejšej situácii a majú rovnaké právo, aby vedeli o tých právach podpory. Takisto apelujem na členské štáty, aby zlepšili prístup, e, prístup obetí k spravodlivosti, aby sa odstránili bariéry, ktorým ženám, ženy musia čeliť, pokiaľ ide o výmenu informácií ohľadne efektívnych prístupov v kontexte dobrých postupov a overených skúseností. Toto by malo jednoducho pomôcť aj pri identifikácii tých prekážok, ktoré stoja v ceste ženám, aby sa dostali spravodlivosti a treba urobiť všetko preto, aby táto tento justičný reťazec urobil všetko preto, čo je potrebné, vrátane vzdelávania právnych odborníkov. Kriminálny čin môže mať dopad na celú rodinu a môže to trvať celý život, táto trauma. Takže Rodina by mala mať zabezpečenú finančnú aj právnu pomoc zo strany členských štátov a preto treba e, aj rodinných členov začleniť do tejto definície. Pokiaľ ide o deti traumatizovaných rodičov, tie sú postihnuté priamo alebo nepriamo zo strany tých posttraumatických syndromov, symptómov rodičov. Takže apelujem na členské štáty, aby zabezpečili trauma, pod, posttraumatickú podporu, pretože trauma sa jednoducho môže z generácie na generáciu preniesť a môže to mať strašné dopady pre celkový blahobyt e, ľudí, pokiaľ ide o kontakt s ostatnými. V neposlednom rade členské štáty musia vypracovať e, cestovné mapy ohľadne poskytovania dlhodobej podpory obetiam a ako pomáhať, ako pomáhať e, obetiam v rámci celého tohto procesu a posledná fáza môže byť tá, ktorá je tá najrozhodujúcejšia. Preto apelujem na všetky členské štáty, aby implementovali v spolupráci s komisiou všetky ustanovenia, ktoré majú zabezpečiť podporu obetí. A nakoniec chcela by som vás informovať, že predložíme spolu so spoluspravodajcami ešte dodatočné pozmeňujúce návrhy, Nemali sme dostatočný priestor v rámci návrhu správy, aby tam bolo obsiahnuté všetko. Takisto predložím pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú týkať e, prístupu k službám týkajúcim sa sexuálnych a reproduktívnych služieb. To je veľmi dôležité práve pre tieto obete. Teším sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá má byť plodná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne tieňovým spravodajcom Libe